ukončená po tom, čo vám poviem, že ďalšia schôdza bude zajtra vo štotok 17. júla 2014 od 10. do 1. E, program bol zverejnený a je k dispozícii na webovej stránke Európskeho parlamentu. Týmto je schôdza ukončená. Prajem vám pekný večer. <laughs>